zasadnutie dnes za prerušené. Ďakujem vám všetkým a ďakujem za túto rozpravu, ktorá bola možno živšia ako všetky ostatné. Treba si uvedomiť, že diskusia vo štvrtok popoludní